Budeme pokračovať v schôdzi, ktorá bola eh, odročená 3. februára 2011. Zápisnica z 3. februára 2001 bola eh, rozdaná. Pýtam sa, či sú nejaké pripomienky. Zdá sa, že nik nenamieta a preto sú tieto, je táto zápisnica považovaná za schválenú nasledovné oznámenia, ktoré sa týkajú otvorenia